spravodajcovi v úlohe predsedu um, tohoto systému um, stratégie a um, analýzy politiky. Boru. Ďakujem, diskusiu zatvárame. Hlasovanie bude zajtra 8. oktobra o 12. Teraz ideme k správe Regner. Dávam slovo pani Evelyn Regner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda a vážená pani komisárka. Nie je to tak dávno, čo sme sa tu v tejto snemovni e, zaoberali e, vysporiadávali s témou nariadenia Brusel 1 a nielenže vysporiadávali, ale ako a európsky sme veľmi konštruktívnym spôsobom spolurozhodovali o novej verzii. Od 12. decembra 2012 už máme novú verziu e, nariadenia o zodpovednosti súdov, súdnej zodpovednosti a takisto o, e, e, teda o realizáciu týchto rozsudkov v občianských záležitostiach. E, je tu viacero zlepšení, je tu viac práv pre občanov Európy. Konanie exekvátor bolo už zrušené a v budúcnosti bude jednoduchšie ľahšie vykonávať rozsudky. Komisia v rámci tohto postupu využila techniku rekodifikácie novej, novej verzie a v rámci tohto postupu vyhodila alebo vypustila viaceré aspekty, ktoré z môjho pohľadu sú veľmi dôležité aj z pohľadu teda výboru pre právne záležitosti. E, ten postup nepokrýva dôležité relevantné aspekty právne, dôležitá prepojenosť medzi otázkami zodpovednosti a pôsobnosti a medzi E, práva, ktoré sa uplatňuje na otázky pracovné, tak to nebolo vyriešené. E, teraz sa pracovný život stal viac cezhraničným a to e, dokazujú aj rôzne, napríklad Torline Viking, rôzne prípady, ktoré sú riešené cezhraničné a na ktoré treba reagovať v rámci toho právneho prostredia. E, táto správa je podoprená princípom, že existujúce ustanovenia, ktoré sa týkajú, týkajú právne, pracovného práva, že je nevyhnutné tieto ustanovenia posilniť tak, aby sme zabranili napríklad e, výberu vhodného súdu alebo teda fórum shoppingu. Je nevyhnutné, aby sa to konanie dialo v krajine, kde je to právo uplatniteľné, kde je to rozhodné právo či mali by sme sa obracať iba na súd, ktorý je zodpovedný v rámci toho rozhodného práva. A toto by sa malo vzťahovať na všetky pracovné zmluvy. V rámci e, správy poukazujeme na to, že jedna z základných, jedno z základných, jeden z základných princípov e, práva medzinárodného je ochrana slabšej strany a tam patria aj tí ľudia, ktorí sú zamestnancami alebo ktorí sú nejakým spôsobom zaangažovaní do opatrení pracovného trhu. Európsky parlament sa domnieva, že Európska komisia otázky pracovnoprávne v budúcnosti mala by riešiť troška podrobnejšie, ako to bolo v prípade e, rekodifikácie Bruselu 1. E, pri opatreniach, ktoré smerujú k boju proti nezamestnanosti, e, tie povinnosti odborov, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých krajinách, sú rozdielne. To, čo v jednej krajine je chránené na úrovni ústavy, tak v inej krajine za istých okolností je dokonca postavené mimo zákona a preto navrhujem, aby e, sme tie e, e, pravidlá, ktoré sú v rámci Bruselu, Bruselu 1 a prispôsobili na Rím 2, ale pokiaľ ide o tieto právne záležitosti. Teda ten zodpovedný súd v súvislosti s opatreniami boja proti nezamestnanosti, ten by mal byť prítomný tam, kde takéto opatrenia boli vyhlásené za platné. Komisia by sa mala venovať osobitne tejto záležitosti. E, rovnako by som chcel apelovať na komisiu, aby e, sa aj pri tých jednotlivých pracovných zmluvách e, podrobnejšie venovala tým náležitostiam. Nariadenie Brusel 1 už obsahuje nejaké ochranné opatrenia pre zamestnancov a takisto upravuje otázku, upravuje otázku zamestnancov a poistených. Takisto otázka prevádzky, alebo teda tam, kde e, má tú prevádzku e, stanovenú nejaký, nejaká konkrétna osoba, tak z toho plynú mnohé tiež ďalšie e, právne dôsledky. V súčasnosti neexistuje často spojitosť medzi miestom prevádzky, kde no, sa nachádza to zariadenie a medzi skutočným pôsobením toho zamestnanca. Čiže môžu tam byť značné diskrepancie, pokiaľ je registrovanie a skutočný výkon tej práce manažment môže byť v nejakej krajine C a zamestnanec môže fungovať v krajine D. To všetko sú prípady, ktoré sa môžu stať a vyžaduje si to, aby komisia venovala tejto téme viac pozornosti a osobitne tomu princípu e, ochrany slabšej strany, aby to zohľadnila. Ďakujem pekne. E, ďakujem veľmi pekne. Nie sú žiadne otázky, pokiaľ sa nemýlim, pre spontánnu rozpravu a tým pádom odovzdávam slovo e, pani komisárke. Pani Damanaky, ďakujem, pán e, predsedajúci. E, komisia sa chce poďakovať pani spravodajkyni, pani Regnerovej a parlamentu za to, že spomenul otázku pravidel jurisdikcie v, o záležitostiach zamestn- zamestnaneckých vzťahov Chceme vo všeobecnosti zabezpečiť ochranu práv zamestnancov a tam hlavne, kde sa to týka nejakých sporov so zamestnávateľom. Chcem pripomenúť, že práva zamestnancov už boli osobitne riešené a posilnené e, v nedávnej rekodifikácii e, nariadenia Bruselu 1, e, ktoré bolo prijaté 6. decembra 2012. Napríklad nové nariadenie Brusel 1 predpokladá právo pre zamestnancov dať na súd e, viacero e, zamestnávateľov, teraz spoločne postupovať a právo zamestnancov mať prístup k Európskemu súdu aj napriek tomu, že zamestnávateľ má svoje sídlo mimo EÚ. Komisia bude pozorne monitorovať uplatňovanie nových pravidiel v nadchádzajúcich rokoch. a Bude e, venovať veľkú pozornosť záležitostiam týchto vzťahov zamestnávateľ-zamestnanec, ktoré spomenul Európsky parlament. Potom je možné o tom uvažovať v kontexte preskúmania na základe článku 79 e, nariadenia rekodifikovaného. Z tohto pohľadu by komisia v budúcnosti mohla uvažovať nad tým, že sa bude zaoberať otázkou e, zamestnaneckých zmluv, teda pracovných zmluv, ktoré už boli spomenuté je možné to spraviť tým, že sa pozrieme konkrétnejšie e, na navrhnutú e, fallback klauzulu v článku 21 v prípadoch, e, ktoré dávajú pred súd zamestnanci a kde teda napadajú zamestnávateľov, pričom ide o zadefinovanie miesta podnikania, z ktorého sú dávané zamestnancovi každodenné inštrukcie a nie je to teda miesto podnikania kde e, má byť podľa tej zmluvy zamestnanec. E, ďakujem pekne, ďakujem. E, koniec diskusie, zajtra o 12. prebehne hlasovanie. A teraz ďalej. Správa Fraga STVS. Slovo dávam